Dámy a páni, dobrý deň. Heute und morgen. Wir arbeiten ja bis... Vítam vás na zasadnutí dnešného výboru dnes a zajtra budeme pracovať až do uh, posledných dní pred sviatkami. Chcem sa najprv spýtať, či niekto z vás má nejaké uh, prianie upraviť uh, program schôdze a poradie na programe schôdze nik- nikto. Takže medzi tým vám poviem, že čo sa medzi tým v vašom našom medziobdobí zmenilo. Existuje aj tlmočenie, tu je tu určitý problém s eh, rumen, rumončinou. Chcel by som povedať, že pán Čičester, ktorý eh, určil 6. február za eh, dátum hlasovania. Ja predpokladám, že nikto nie je proti tomu, takže budeme takto postupovať. Dovolte by som privítal niektorých nových poslancov, aj keď asi tu nie sú prítomní, ale napriek tomu by som chcel povedať, že máme nových členov. Pán Gür, ktorý tu nie je, a Zalbaro Zedo i Alba, tiež je nový člen, ktorý tu nie je, Andres Bária, ten tu tiež nie je, Amelia Anders Doto, nový členovia výboru. No, Lorenzo Fontáda, no to sa mi páči, hovorí pán predseda. No je tu ešte niekoľko nových náhradníkov. Sofia Kukuvič, Juana Rata a Rodino Tuatera. Takže toto všetko sú noví členovia nášho výboru. E, o tomto vlastne rozhodla aj rozhodla predsedníctvo nášho výboru. E, dnes budeme mať veľkú rozpravu a nebudeme o tom aj tak e, mať žiadnu rozpravu o tom, že či tu majú byť alebo nemajú byť, o tom rozhodlo konferencia predsedov, takže to nebudú. Takže ja by som hneď, čo sa týka mini-hearingu, no, chcel by som doplniť ešte niečo, že budeme tu mať aj pána Tomasa Vinieva, ten, respektíve pán Tomas Viniev bude nahradený pánom Rianim Fertim, e, polský minister je pán Igor Ostrovský a je štátny tajomník ministerstva pre správu a digitalizáciu. A tý, ten sa posúva na bod 10. E, a vlastne bodom 10 je potom e, Valdemar Pavla, ktorý tu žiaľ tiež nemôže byť, tak bude nahradený profesorom Mačejom Kaliským. Potom bod 13, to je, je to isté. Teraz to všetko musím prečítať, hovorí predseda. Pani ministerka e, Magdalena Gaj bude nahradená pánom Michailom Bru, respektíve príde pani Magdalena Gaj na miesto Michaela Bonyho. Takže tuto máme niekoľko vecí, ktoré som vám mal prečítať. Ja vám som to prečítal, dúfam, že nikto proti tomu nič nemá. A Teraz by som tým pádom otvoril hneď prvý bod dnešného programu. Budeme e, rýchlo to vybaví, vybavíme, aby sme mohli čo najskôr potom mať rozpravu a aby sme teda sa mohli venovať e, šiestemu akčnému programu pre životné prostredie. Teraz spravodajkyňou je pani Gautieres Cortines a ona teraz má slovo ako prvá. E, nie je to síce veľa kolegov, ktorí majú veľký záujem, ale nech sa páči, pani kolega, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja som veľmi rada, že ste mi zadali tento návrh stanoviska, pretože som bola tieňou, spravodajkyňou, tieňovou spravodajkyňou v roku 2002, keď sme vypracovali nový program pre životné prostredie. A rada by som teraz eh, porovnala, čo sa odohralo vtedy, ako proti tomu, čo sa eh, deje teraz. Myslím, že je to veľmi dôležitá čas, pretože štruktúra, ako aj kompetencie výberu pre životné prostredie sa dosť eh, zúžili od vtedy, ale máme takú, také iné smerovanie s inými charakteristikami. Okrem uh, životného prostredia tohto rámcu, ja by som chcela stôrazniť fakt, ktorý si mnoho ľudí neuvedomuje, že životné prostredie má, aké sú teda eh, kompetencie v rámci životného prostredia tohto výboru. A eh, ja som už tu mnohé roky. Zostali, zostala nám tu biodiverzita, ktorá je uh, tým hlavným šperkom, tom hlavnou eh, kráľovskou korunou, dá sa povedať v rámci našej oblasti. Potom zostalo všetko, čo sa týkalo biodiverzity, pretože to nikdy nebolo definované. Začali sme kompetenci- kompetenciami, ako bolo ochrana životného prostredia, eh, zem, ochrana zeme, potom ochrana eh, rôznych biotopov, ochrana vody, lesov. Myslím, že to je veľmi dôležité a bude, budúci rok bude aj rokom vody. A potom tu máme ešte aj program Life Plus. Mne sa zdá, že ešte stále to všeobecné e, smerovanie nezareagovalo na e, zmeny životného prostredia, pretože e, zmeny životného prostredia, aj keď sú veľmi rozšírené, je to nový faktor, ktorý získava nový imič, zatiaľ čo ďalšie politiky sú len doplňovacími politikami to, tie malé e, línie, ktoré nám umožňujú teraz v rámci tejto správy naznačiť alebo ohraničiť e, to, čo by som chcela navrhnúť ako hlavné e, problémy. Ten dokument, ktorý sme mali vypracovať, bol kompromisným návrhom, kompromisným dokumentom, všeobecným, ale ktorý nás ničomu nezavezuje. A ktorý mal taký e, veľmi teoretický tón. Takže myslím, že je teraz tá, ten hlavný čas, aby sme žiadali o to, ako sa vôbec bude implementovať a ako sa budú príjmať opatrenia preto, aby sa zrealizovali účinne tie kompetencie, ktoré máme k dispozícii vzhľadom aj na imagináciu aká bude teda tá uh, všeobec, aké bude to všeobecné smerovanie, aby sme mali tú vedúcu úlohu Myslím si, že toto všeobecné smerovanie, smerovanie môže zabezpečiť veľkú vedúcu úlohu, pretože e, sú to jedny z najkľúčovejších e, tém, by som vypichla. Poprvé, je to téma, ktorá je veľmi dôležitá, ktorá je súčasťou bežného života Eh, ide o smernica, smernice o dopade alebo vplyve na životné prostredie, ktorá bude revidovaná v roku 2012. Toto sú všetko štruktúralne, dokumenty a všetko závisí od tejto smernice o dopade na životné prostredie, ktorá je najmocnejším eh, nástrojom. A ja si myslím, že je potrebné sa jej venovať, pretože tá smernica sa zamerala na prax jedna čas, sa práve týka dopadu na ochranu prírody a nie na e, bežný životný rámec, na e, mesto alebo na historické dedičstvo, ktoré sú vzájomne prepojené a Európska komisia to absolútne nedodržiava, nekontroluje, či je to dodržiavané. Výbor pre e, Výbor Pety už viackrát povedal, že viackrát eh, bola eh, zničená takáto štruktúra rôznych eh, kompetencií. Toto, napríklad výbor Pety tvrdil, že toto sú naše kompetencie, komisia historicky tvrdila, že to sú ich kompetencie. Avšak čo sa stalo? Niečo úplne bežné, kde väčšina európskych úradník z týkov regiónov alebo z tých štátov, ktorí sú tu zastúpení, sú biológovia alebo botanici a ktorí nechápe, veci, ktoré sa dejú. Takže tu e, máme veľa aspektov, ako aj v súčasnom živote. Tu máme treba z e, tému e, veterných elektrární alebo ich súladu s obnoviteľnými zdrojmi energie a medzi prírodou. Takže to je práve tá téma, kde tá revidovanie smernice by malo byť jasné. To isté sa deje s témou, kde budeme implementovať takéto energetické zdroje, pretože energie nie je dostatok, avšak je potrebné, aby e, nemali škodlivý dopad. Takže my potrebujeme taký e, mechanickú aplikáciu smernice o vplyve na životné prostredie a preto žiadam, aby sme zohľadnili e, revidovanie tejto smernice o vplyve na životné prostredie, kde by budú zohľadené všetky opatrenia, všetky faktory, napríklad hlavne téma životného prostredia, pretože už niekoľko rokov človek musí sa zamyslieť aj nad e, tým, aby toto životné prostredie bolo nahodaj estetické, aby nebolo zničené. Druhý bod, ochrana a e, implementácia Natura 2000 e, my v rámci Európskej únie sme dosiahli, že Natura 2000 a ich cieľ týchto chránených oblastí je chrániť. Napríklad my ich máme toľko a toľko, ale ako budeme zabezpečovať, aby tieto E, časti boli naozaj chránené. To sú vlastne častokrát e, priestory, ktoré e, sa nachádzajú na území nikoho. Avšak ako zabezpečíme túto kontrolu? Avšak môže pre mňa aplikácia Natury 2000, dokonca aj článku 6, je niečo, čo by malo byť bežné, pretože je potrebné, aby aj eh, do tohto prostredia boli zapracované aj eh, a zohľadnené aj zvieratá, pretože tie potrebujú naozaj eh, žiť a niečo jesť. Napríklad aj vtáci. Častokrát na rôznych farmárach máme, niekoľko, ne, máme parcely, ktoré sa nechávajú mm, s produkciou pšenice alebo máme niektoré farmy, kde je taká alebo taká produkcia, práve kvôli tomu, že v blízkosti sa nachádzajú sídla orlov. Takže toto všetko sa tu nezohradňuje a preto si myslím, že e, riadiace plány Natury 2000 by mali byť naozaj diverzifikované. Ja v súlade so e, majiteľmi mm, pozemkov, ktoré sa nachádzajú v rámci Natúry 2000. Eh, Ak ak chceme, aby toto všetko bolo zabezpečené, pretože napríklad e, majiteľ e, zeme, takisto ako aj poľnohospodár by mali byť súčasťou tohto, pretože potrebujeme teda naozaj akčný, jasný program, ako sa bude a toto aplikovať a ako sa zohľadne aj tieto záležitosti. Takisto si myslím, že je veľmi dôležité, aby regulácia zeme alebo pôdy bola ja som bola dokonca tieňovým spravodajcom eh, v rámci eh, tohto programu, pretože čas, a tam som narazila na odpor rôznych eh, kolegov, ktorí nesúhlasili. Avšak my musíme mať niektoré minima, ktoré by mali byť zohľadnené a je to vlastne právo občanov vedieť, kde sú tie kontaminované, kde je tá kontaminovaná zem alebo kritérie, ako sa majú vlastne stavať cesty, pretože mnohé zo záplav, ktoré máme, sú spôsobené tým, že pri výstavbe ciest neboli zohľadnená, nebola zohľadnená uh, treba spôdna vzorka a tak ďalej. Takže e, preto, aby sme sa vyhli rôznym tragédiám, povodňam a tak ďalej, tak by sme mali mať minimálne kritéria alebo minimálne normy, kde by sa práve takáto zem zdôraznila. Napríklad aj vo Francúzsku máme tzv. vokáciu e, pôdy, čiže nasmerovanie pôdy alebo jeho uh, cieľené využitie. Na druhej strane sa domnievam, že je potrebné do roku 2050 e, zapracovať aj e, globálne e, problémy. Čiže nemôžeme vypracovať smernice o pesticíti, ak nezohľadníme takisto otázky životného prostredia, pretože pretože musíme zohľadniť aj také uh, problémy, ako sú napríklad uh, komare a muchy, uh, ktoré sú súčasťou uh, boja e, alebo e, problematiky pesticíd. Avšak e, máme tu rôzne klímy a toto sú ešte staré otázky, pretože toto všetko môže spôsobovať takú istú, také isté problémy. Aby sme toto všetko mohli zabezpečiť e, fungovanie, tak by sme mali adaptovať e, smernice na špecifické klimatické e, podnebie, ktoré sú rôzne, pretože klíma je rôzna a takisto problémy sú rôzne. Teraz by som chcela hovoriť o programe, pro, programe LIFE. Ja som bola takisto spravodajkyňou pre program LIFE a neviem, či si pamätáte, ale že to bola ozajstná a aspoň zo strany žien. My sme mali 5 spravodajkyň žien v rámci LIFE. Aké boli LIFE, ako veľmi dobre viete, toto je finančný nástroj. Uh, Máme tu kapitolu 11, kde sa hovorí, že všetko ostatné závisí od live programy, e, pomoci a tak ďalej. Ale LIFE má také jedno špecifikum a to sú projekty. My sme e, pri prvom čítaní live mali e, sme boli veľmi prekvapené, že e, zo strany komisie bola, bol live e, znárodený alebo prenesený na vnútroštátnu úroveň. Takže to bola naozaj veľká rebelia zo strany piatich e, spravodajkyň. Ja som tam bola pani Lineman, ďalšia kolegyňa zo Zelených a my sme predložili pozmeňujúci návrh a chceli sme, aby to bolo zapracované, pretože sme chceli zabezpečiť kvalitu e, práve týchto e, nadnárodných projektov, aby teda aj e, vlády alebo mimovládne organizácie, ktoré žiadali o, prostriedky z LIFE, aby vedeli, že čo vlastne robí Európska únia v, rámci tejto oblasti. Prečo? Pretože by sa zopakovala tá istá operácia alebo tá, ten istý, tie isté kroky na štyroch rôznych miestach a platili by sme štyrikrát za to isté. Avšak 8 mesiacov trvalo, kým sme tlačili na komisiu a nakoniec sme vyhrali. A t- potom to bolo veľmi prekvapivé, pretože úspech LIFE bol naozaj e, úžasný a dosiahla sa jedna vec, že Európska komisia uznala, že je potrebné mať takéto nadnárodné e, programy, pretože napríklad, keď vtáci lietajú, tak sa nepýtajú, že či e, prídu až piloti až do Afriky alebo cez ponad ktorú krajinu letia, alebo takisto aj oblaky sa posúvajú kde chcú, takže my chápeme, že je zásadné aby LIFE ďalej bol medzinárodným nástrojom, čiže vlastne spolupráca medzi jednotlivými e, členskými štátmi rozhodnutá zo strany Európskej komisie. A teraz pokiaľ ide o spravovanie vodných zdrojov, myslím si, že to bola tak, taký fundamentalizmus, pokiaľ ide o e, vodu, že vďaka tejto, e, vďaka v našej práci sme e, dosiahli rámcovú dohodu, ktorá bola naozaj e, vynikajúca. Sú tam rôzne e, kritéria vody, ako treba riadiť podzemnú vodu alebo rôzne vodné zdroje a tak ďalej. Mm, bola tam smernica vlastne o, o podzemnej vody, ale mali sme aj program Blueprint, kde o, sme mali oveľa viacej o, informácií, kde mnoho občanov a takisto aj obcí, ako aj štátov aplikujú veľmi prísne za tých podmienok, že pokiaľ im to ich finančné zdroje vôbec e, dovolia práve túto e, smernicu o kvalite e, vody. Vďaka tomu sú rôzne technológie pre recykláciu vody a teraz máme oveľa lepšiu politiku, oveľa sofistikovanejšie prostriedky, kde môžeme naozaj bez obav e, pracovať, môžeme vedieť, e, čo kontaminuje a takisto vieme, ako energia je na to e, použitá, ktorá je využitá. Takže myslím, že je to veľmi dôležité, pretože ceny energii neustále stúpajú a takisto je potrebné mať takéto prostriedky es dónde se hacen las cosas y cómo se hacen. Aby sme ochránili napríklad aj morské dno. A ja sa preto domnievam, že, a teraz zapilujem na komisiu, eh, aby sme eh, vypracovali aj integrálnu politiku pre ochranu vôd, ktorá bude zohľadňovať napríklad vodný cyklus a ktorá bude zohľadňovať aj to, a e, všetky e, fázy. To znamená e, ochrana zásobníkov vody a podzemných vod, pitnej vody, riek a tak ďalej. Skrátka potrebujeme nástroje, prostriedky, fondy alebo veci, ktoré nestoja veľa. To sú, to sú základné východiska, ale veľmi dôležité je napríklad kontrolovať uplatňovanie a vykonávanie. No a len veľmi dobré poznanie napríklad podzemných vôd e, zabezpečí to, že, e, že budú napríklad zachované aj e, pralesy alebo teda biologické spoločenstva v pôvodnom stave. No a toto my musíme ochraňovať aj prostredníctvom politiky na ochranu vôd. No a ďalej sú veľmi dôležité také programy, ktoré budú uplatňovať vedecké poznatky a musí existovať prístup, alebo musí byť uplatňovaný prístup, ktorý musí byť akceptovaný aj smernicou e, s tým, že sa budú uplatňovať najnovšie vedecké poznatky. Ďakujem veľmi pekne. Danke sehr, Frau Kollegin. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Pýtam sa na šteteného spravodajcu, ale to, toho vôbec nevidím. Ešte niekto okrem neho by sa chcel hlasiť o slovo? Komisia by sa chcela k tomu niečo vyjadriť? Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ak môžem, ja teraz sa pokúsim byť stručná. Tiež aj ďakujem pani správodajkyni za jej e, hodnotné návrhy. Možno, že len jednu vec na objasnenie. Programy pre vlasti životného prostredia sú veľmi dôležitými pri tvorení environmentálnej politiky aj sa snažia zamerať na tie jednotlivé ciele E, prakticky vidíme, že začali sme to EU 15, teraz máme EU 27 a majú všetci vlastne rovnaký akčný program, to je dobre. A keďže došlo k takému veľkému množstvu e, zmien a samotný akčný program sa musel veľmi veľa zmeniť, e, museli sme najprv pochopiť, že v podstate e, aký bol ten šiestý rámcový program, prvnež pripravíme ten siedmy a tak ako aj hovorila spravodajkynia, ešte stále máme šancu ho kvázi napraviť alebo upraviť pretože musíme ukázať, že teda je to my pri, chceme, aby teda sa pripravil alebo zameral tento program na to, čo je potrebné na zlepšie zavádzanie legislatívy alebo dodržiavanie legislatívy a implementáciu zákonov v členských štátoch, a tak ako to vyžadoval aj Európsky parlament a takisto aj by aj tento program naďalej prispieval e, politikám, ktoré sme si vytýčili. Ale veľmi dôležité, čo povedala pani spravodajkyňa, je konkrétna otázka ochrany habitátov, ochrany pôdy, aj to, čo povedala vo vzťahu k týmto otázkam. My tiež sme za integrovaný prístup k týmto veciam, tak ako aj ona sa to argumentuje. Myslím si, že v 7. programe by to malo byť jasné. By tam v tomto zmysle a podobne aj pani spravodajkyňa vo svojom písomnom stanovisku jasne povedala, že je tu potrebné zabezpečiť financovanie environmentálnej politiky E, to my takisto zdieľame. Nemáme len tento program, máme aj iné programy a dôležité je, aby sa zabezpečilo, že tieto programy fungovali synergicky a máme tu na nový výskum Research 2020 Horizon a Horizont a mm, ďalší program musia takisto mm, spolupracovať e, aj s týmto ročným programom v oblasti vody, e, pôdy, obdušia. A e, myslím, čo sa týka vody, e, myslím, že teraz, čo bude pripravený e, blueprint tohto mm, koncom tohto roku, ten takisto presne preskúma, akým spôsobom sa dodržiava legislatíva oblasti vody, ako môžeme zabezpečiť lepšiu politiku oblasti vody, ako môžeme vlastne podniknúť nejaké kroky tam, kde sú nejaké kroky potrebné prijať. Vy ste takisto hovorila o tom, že je potrebné zabezpečiť aj efektívnosť E, využívania vôd vo vzťahu k klimatickým zmenám. To, to podporujeme. Ďakujem pán predseda. Predseda, ďakujem pekne. Tak, keď sa nikto už nehlasí o slovo, môžeme hneď prejsť. A prepačte, pani kolegyňa, som vás nevidel. Ešte pani Gutierrez, nech sa páči. Chcela som povedať že veľmi rada by som sa dnes e, vyjadrila k tomu, že som naozaj veľmi spokojná, pretože téma biodiverzity myslím si, že je veľmi dôležité, pretože pri neúspechu biodiverzity možno treba spomenúť jedno slovo, ktoré uh, nie každý chápe. Napríklad ja som si v Madride sa vybrala metrom, ktoré uh, je veľmi dôležité myslím si, že v životnom prostredí my, my e, miešame viaceré problémy, ktoré nevždy sú e, dôležité, pretože napríklad, keď hovoríme o téme e, insekticídov a téme klimatických zmien. Takže toto sú všetko rôznorodé témy, ale my by sme mali už začať konkrétnymi krokmi a najprv by bola potrebná pedagogická práca a Myslím si, že je potrebné venovať sa určité obdobie naozaj tejto pedagogickej činnosti, aby ľudia pochopili, a ktoré témy sú dôležité, alebo aké sú tie problémy. Už začať treba s, s vyučovaním e, na úrovni základných škôl, aby deti vedeli, že hmyz nemá nič spoločné s vtákmi a tak ďalej. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să... Vreau să și raport și să Ďakujem veľmi pekne. Ja som len chcel poďakovať našej pani spravodajkyni za správu, pričom podporujem všetky eh, myšlienky, ktoré do nej zahrnula. A mám eh, len jednu vec, ktorú by som chcel povedať. Ja si myslím, že treba eh, sa touto vecou viac zaberať, pretože niektoré členské štáty vnímajú biodiverzitu ako niečo nie bežné, abnormálne. Napríklad e, v krajine, odkiaľ pochádzam ja, teda v Rumunsku, sa e, rozbiehajú veľké napríklad ťažobné projekty. E, otvárajú sa alebo pripravujú sa nové bane a toto v podstate sú projekty, ktoré páchajú zločin na prírode. Uvediem príklad E, bane na zlato v pohorí Rošia a e, tento projekt, ktorý je skutočne veľmi veľkého rozsahu, hrozí tým, že reálne a e, nevratne poškodí lesy, v ktorých tí manažery projektu už teraz začali napríklad s výrubom stromov. A to ide pritom o Eh, pralesné spoločenstvo, o eh, staré stromy. A ja si myslím, že Európska komisia by sa mala zaobrať práve tým, aby zabránila takémuto niečomu, takejto deštrukcii a to je skutočne naliehavé. Gut, dann darf ich mich bedanken. Ďakujem. Takže môžem poďakovať za diskusiu. Týmto sme vybavili tento bod dnešného programu a teraz máme trošku času. Chceli sme začať o na 4 s našim video vypočutím a teraz urobíme si právnu prestávku. Súhlasíte? Dáte si kávu, môžete, alebo niečo ešte iné pekné. Tak budeme pokračovať opäť o tej štvrte s mini hearingom. Takže krátka prestávka. Ja by som chcel znova otvoriť toto zasadnutie, dámy a páni, a chcel by som Chcem vás teraz pozvať na toto naše mini vypočutie týkajúce sa príspevku e-governmentu k e, trhu s digitálnymi službami. Spravodajkyňou je kolegyňa Tikau a e, naši odborníci, ktorí boli prizvaní, tých teraz vítam, pretože sú tu takmer už všetci a na začiatok to asi stačí. Ak súhlasíte, tak by sme prešli hneď e, k samotnému mini vypočutiu. Takže by som odovzdal slovo pani Tikau a e, ona uvedie problematiku. Pani Tikau, máte slovo. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să... Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja by som chcela poďakovať e, našim odborníkom za to, že reagovali na naše pozvanie. Ja si myslím, že táto téma je skutočne veľmi dôležitá a e, tento systém i governance, teda elektronického vládnutia, potrebujeme, ak chceme rozvíjať mnohé ďalšie oblasti. No a ja sa teším na príspevky našich e, expertov, pretože táto správa e, o e-governance e, by mala byť akýmsi popudom na rozvoj služieb, teda trhu s digitálnymi službami a ja by som v podstate chcela poprosiť našich prednášajúcich, aby nás informovali o rôznych oblastiach rozvoja e-governmentu, o prekážkach, ktoré zatiaľ boli identifikované tak v členských štátoch, ako aj na európskej úrovni. My totiž eh, chceme dosiahnuť eh, interoperabilitu služieb eh, elektronickej správy, štátnej správy a Domnievame sa, že je mnoho elementov, ktoré budú determinovať úspech týchto služieb elektronickej vlády a e, tieto treba využiť. Dnes by sme chceli hovoriť o komunikačných sieťach, o potrebných e, podmienkach, ktoré tieto telekomunikačné systémy alebo komunikačné systémy musia splniť a e, chceli by sme tiež hovoriť o stave vývoja rôznych služieb e-governmentu nielen v Európe, ale aj za jej hranicami. Takže v podstate chceli by sme si vypočuť o príkladoch na inšpiráciu my. Ďalej v súčasnosti máme e, niekoľko, konkrétne 9 európskych smerníc a preto by sme chceli hovoriť v tejto oblasti preto by sme chceli hovoriť aj o ich implementácii. Budeme hovoriť aj o elektronickom podpise a e, vzájomnom uznávaní týchto podpisov na európskej úrovni. Takisto by sme chceli hovoriť o, hovoriť o uznávaní e, elektronických podpisov s tretimi krajinami. Tiež chceme hovoriť o elektronickej totožnosti alebo o elektronických dokladoch totožnosti. A tu e, by som chcela pripomenúť, že už od roku 2001 Máme vypracovaný ambiciózny plán na zavádzanie služieb e, elektronickej štátnej správy, pričom máme selektovaných asi 20 služieb štátnej služby, ktoré môžu a mali by byť poskytované aj elektronicky. E, osem z nich sa zameriava na, na podnikateľské subjekty, ostatných 12 na občanov, čiže ide tak o podporu podnikateľského prostredia ako aj o podporu občianskej spoločnosti. Niektoré služby sú veľmi dôležité, napríklad, napríklad, napríklad elektronické zaobstarávanie v štátnej správe, ktoré e, poskytuje už od svojho zavedenia vo viacerých krajinách veľké, e, veľký prínos e, v úspore prostriedkov z rozpočtu štátu a nemali by sme zabúdať ani na inteligentné dopravné služby. A a dokonca aj e, inteligentnú elektrorozvodnú sieť. Takže uplatňovanie služieb e, elektronickej štátnej správy má ďaleko siahle a veľmi pozitívne následky a e, ja by som teraz chcela, aby sme hovorili skôr o využívaní existujúcej legislatívy tak, aby sme mohli využívať túto legislatívu čo najlepšie aj na poli elektronických e, teda služieb elektronickej štátnej správy. No a teraz k výmene informácií a komunikačným systémom. Treba povedať, že je veľmi dôležité dosiahnutie potrebnej úrovne zabezpečenia. Teda tu, sú, tu nastupuje práve tá otázka elektronického podpisu a my sa veľmi tešíme na návrh komisie, ktorý by mal byť predstavený na budúci rok v tejto oblasti. V našej správe by sme mali hovoriť aj o otázke výkonnostných indikátorov a nesmieme opomenúť ani otázku finančných zdrojov a medzinárodnej spolupráce. Ako vidíte, naša správa vychádza z troch základných dokumentov komus, komisie, z troch oznámení. Jedno sa týka elektronických faktúr alebo elektronickej fakturácie, systém e-invoicing, ktorý by nebol e, iniciatívou dobrovoľnou, bol by iniciatívou zavádzanou na, na úrovni celej Európskej únie. A ďalej e, e, je tu oznámenie komisie o mm, akčnom pláne v oblasti governance a posledné oznámenie je oznámenie o nasadzovaní služieb elektronickej štátnej správy alebo e-governmentu No a tiež by sme chceli hovoriť o aktuálnej situácii v členských štátoch v oblasti zavádzania služieb um, elektronickej štátnej správy a chceli by sme pohovoriť aj o tom, aké prekážky stoja v nasadzovaní týchto služieb, aké e, teda prekážky treba prekonávať pri zabezpečovaní interoperability medzi členskými štátmi a Eh, tiež by sme chceli identifikovať, ktoré katalizujúce momenty možno využiť na to, aby sa podporil rozvoj služieb e-governmentu. Chcem povedať, že správa bude odovzdaná na preklad v januári 6. februára bude na výbore ITRE prerokovaná táto správa a 15. februára je termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov. Domnievam sa, že my tu dnes prostredníctvom tohto mini vypočutia aj prostredníctvom správy Európskeho parlamentu o rozvoji služieb elektronickej štátnej správy ehm, vykonávam veľmi dôležitý krok na podporu ehm, vytvorenia jednotného trhu v tejto oblasti a chceli by sme, aby došlo k um, odstráňu tých prekážok, ktoré dnes uh, identifikujeme. Teda sú to prekážky, ktoré bránia interoperabilite, nadhraničnému uplatneniu týchto služieb. A uh, tu by som chcela tento svoj úvod ukončiť, pretože tu máme odborníkov, ktorí sú povolanejší o týchto veciach hovoriť a chcela by som, aby uh, na základe týchto správ sme získali e, solidný prehľad o nasadzovaní služieb elektronickej štátnej správy v Európe. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem ja vám a bez nejakých ďalších slov by som chcel odovstať hneď teraz slovo pánovi Juanovi a Regime Gilenovi, ktorý je projektovým e, vedúcim pre IKT v oblasti vládnych a verejných služieb Generálne riaditeľstva pre informačnú e, spoločnosť a média. Takže pán Juan Regi, máte slovo teraz. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že ste mi dali príležitosť e, dnes prehovoriť na tomto mini vypočutí. Chcem poďakovať pani Tikau a po e, tomto vašom úvade, pani Tikau, ktorý som si veľmi pozorne vypočul, musím povedať, že to, čo ste spomínali, to sú všetko veci, ktoré sú veľmi dôležité aj pre samotnú komisiu, e, pretože problematika e-governmentu ako takého, ale osobitne e, rozvoj služieb s digitálnymi službami sú veci, ktoré nám ležia na srdci. Ja som si pripravil takú prezentáciu e, a o chvíľku by sme ju mali uvidieť aj na obrazovkách, ale ja by som v prvom rade chcel povedať, že som veľmi rád, že tu dnes môžem byť a že dúfam, že prostredníctvom mojej prezentácie budete schopní získať prehľad o Eh, tejto oblasti z pohľadu komisie a že vám to pomôže pri vypracúvaní stanoviska Európskeho parlamentu o oblasti e-governmentu a vytváraní trhu pre, pre digitálne služby. Ja budem teda hovoriť eh, o akčnom pláne eh, pre elektronickú štátnu správu v Európskej únii, ktorý bol schválený minulý rok. Ehm, a hneď ako sa nám tá prezentácia rozbehne na obrazovkách, by som sa chcel pustiť do práce. Uh, Takže áno, toto je ďalší prípad, kde by sme ešte mohli zapracovať na interoperabilite aj medzi inštitúciami. There we are. Thank you very much. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne. Prezentácia sa nám rozbehla. V prvom rade by som chcel vysvetliť, prečo vlastne potrebujeme nový akčný plán pre oblasti e-governmentu. Pretože v roku 2006 až 2010 sme jeden akčný plán už mali a, niekto, a všetky členské štáty dosiahli pomerne solidný pokrok pri rozvoji vlastných stratégií e-governmentu a e, pri e, pred, vytváraní elektronických verzií svojich služieb štátnej správy. Takže otázka je, prečo potrebujeme ďalší akčný plán. No my sme mali pocit, že e, rozvoju elektronickej, elektronické štátnej správy, teda e-governmentu v Európe, stoja štyri hlavné prekážky. V prvom rade rastúci dopyt po e, väčšej otvorenosti a transparentnosti štátnej správy. Po druhé, e, veľký dopyt aj v tejto chvíli potom, aby občania a podniky mali možnosť zasiahnuť do fungovania štátu, teda posilňovanie ich vzťahu alebo teda vôbec zvyšovanie ich ochoty podielať sa na fungovaní štátu a e, na spôsobe, akým štát riadi veci verejné. A tretia priorita, veľmi dôležitá, je posilnenie vnútorného trhu teda toho digitálneho vnútorného trhu alebo digitálneho jednotného trhu a členské štáty aj s komisiou si uvedomujú, že prostredníctvom rozvíjania systému a služieb e-governmentu sa do istej miery ocitáme v izolácii oproti e, ostatným členským štátom a tam, kde predtým prekážky neboli, e, fyzické prekážky, tak e, sa vytvárajú prekážky technologické a túto situáciu treba napraviť už v zárodku. A záverom, e, vzhľadom k súčasnej finančnej klíme, my, my sa musíme všetci snažiť o to, aby, aby verejný sektor bol udržateľný a aby bol pripravený na fungovanie v 21. storočí. My, my pozorujeme za uplynulé dva roky minimálne veľmi silný um, politický tlak, hybnú silu smerom k zjednocovaniu týchto služieb. Teda my sme preto v podstate vytvorili tento akčný plán, ktorý sme oznámili, predstavili minulý rok aby sme využili túto politickú vôľu. A výsledok, tohto, e, výsledok, teda tento akčný plán, bol v podstate dôsledkom ministerského vyhlásenia o e-governmente, ktoré bolo podpísané ministrami všetkých členských štátov v Malmö v novembri 2009. Čiže toto politické odhodlanie, tá politická vôľa získala reálnu podobu tak v ministerskom vyhlásení, ako aj v tomto akčnom pláne. A oba tieto dokumenty si získali podporu aj hospodárskych subjektov. A zároveň išlo poprvýkrát aj o vyhlásenie občanov a um, tu e, ten rozmer občiansky e, je e, vyjadrený v otvorenej deklarácii občanov, kde sa hovorí o troch základných pojmoch transparencii, participácii a Um, právomociach. No a uh, táto naša uh, snaha spočíva na štyroch pilieroch. V prvom rade uh, na tom spomenutom empowermente užívateľov, ďalej na jednotnom trhu, ďalej na efektívnosti a účinnosti a na určitých podmienkach, ktoré musia byť splnené, teda napríklad uznávanie elektronických podpisov, využívanie nových technológií, architektúry zamerané na služby, cloud computing, a podobne. Skrátka, všetky tieto ehm, všetky tieto záležitosti boli ehm, ministrami podporené v Malmö a je možné ich realizovať. Na tomto obrázku ukazujeme prepojenie medzi deklaráciou z Malmö a ehm, digitálnym plánom pre Európu DAE. Toto sú v podstate akési matrice, ktoré potom tvorili ten akčný plán v oblasti elektronickej štátnej správy. No a mm, tie štyri farebné štvorčeky predstavujú tie štyri priority, o ktorých som hovoril predtým. Čiže vysvetlujeme, čo vlastne myslíme po tou prvou prioritou, teda dať do rúk občanom aj podnikom moc. Teda toto znamená, že Služby e, budú orientované na užívateľa, že budú personalizované a prístupné pre všetkých. No neviem, či to vidíte lepšie ako ja, pretože sa mi zdá, že je to nejaké sploštené na tej obrazovke, ale ďalším bodom v, tejto, e, v tomto štvorčeku je kolaboratívna spolupráca, alebo kooperatívna spolupráca, teda e, štát otvára tie okienka, tú možnosť návrhu um, služieb e, elektronickej štátnej správy aj iným, či už jednotlivcom alebo občianskej spoločnosti alebo e, iným subjektom. Toto skrátka treba akceptovať. Je e, medzi ľuďmi mnoho talentovaných a dobrých programátorov, odborníkov, iniciatívnych ľudí a štátne orgány nemusia vždy mať pravdu, nemusia vždy vedieť čo najlepšie. Čiže spoluprácu s tretimi stranami a občianskou spoločnosťou možno vyvíjať lepšie služby pre všetkých. Um, ďalej eh, tu je veľmi dôležitý cieľ opätovného použitia informácií, pričom eh, tu ide o e, úspory. No a ďalej transparentnosť a zapojenie občanov. My jednoducho chceme využiť množstva informácií, ktoré už sú vo verejnom sektore na to, aby sme vyvíjali nové aplikácie a e, nové služby. V tej transparentnosti to je asi evidentné. My chceme, aby občania e, mali väčšiu dôveru a boli ochotnejší podielať sa na rozhodovaní a na štátnej správe. No a druhá priorita, tá sa zameriava na posilňovanie vnútorného trhu. Existujú tu určité prekážky, ktoré sme si vybudovali, technologické prekážky. A to je jednoducho fakt. Elektronická štátna služba by mala E, štátna správa by mala uľahčiť náš život, poskytovať služby takým spôsobom, aby ten proces bol bol prehľadnejší, jednoduchší, ale hoci sa to môže podariť na úrovni jedného členského štátu, ak si takéto niečo snaží vytvoriť e, druhý členský štát, tak e, veľmi, veľmi často sa stáva, že jednoducho vzájomná komunikácia zlyháva a je ešte ťažšia, než to bolo kedysi papierom a poštou. Takže my chceme podporovať na jednej strane hladké prepojenie služieb aj medzi členskými štátmi, ďalej chceme podporovať osobnú mobilitu, teda to, aby občania bez nejakých väčších zádrhelov mohli cestovať, bývať v iných členských, štátoch, odísť na dôchodok do iného členského štátu, pracovať a tak ďalej a mohli všetko toto zariadiť e, cez internet, cez sieť, priamo z domu. Tak ako teraz môžu z ktorého členského štátu nakupovať tovar alebo služby kdekoľvek na svete v praxi. No a posledným bodom v rámci tejto priority je cezhraničné poskytovanie služieb. A to je súčasť akčného plánu do roku 2015. My by sme totiž dovtedy chceli zaviesť, alebo teda chceli by sme, aby určité e, služby elektronickej štátnej správy boli k dispozícii na internete bez ohľadu na hranice. Hm, tretia priorita je účinnosť a efektívnosť. A znamená to, že v podstate chceme v prvom rade zistiť, ako IKT, teda infokomunikačné technológie, menia organizačné procesy, pretože elektronická, elektronická vláda sa netýka len, alebo to, to ne, nespočíva len vo vytvorení nejakého webu alebo vytvorení nejakých elektronických formulárov. Ono treba urobiť zvyčajne o mnoho viac. Treba prepracovať celé postupy e, práce v štátnej správe, e, postupy fungovania štátnej správy. No a Ehm, elektronická štátna správa samozrejme by mala prispievať k znižovaniu administratívneho bremena, nie k jeho nárastu, čiže administratívne bremeno je druhá priorita. A tiež eh, by eh, mala využiť príležitosť eh, trocha vládnutie, alebo tá štátnu správu ozeleniť. Menej papiera, menej administratívnych úkonov. A posledný element, ktorý je teda tým štvrtým pilierom mm, akčného plánu v oblasti e-governmentu sú určité podmienky, základné podmienky, teda otvorená špecifikácia, interoperabilita, kľúčové prvky, ktoré vôbec umožňujú e, celý, týmto, celý tento systém, napríklad elektronický podpis a inovatívne služby e, elektronickej štátnej správy. Dobre, takže aké nástroje má Európska komisia k dispozícii? Ako všetci viete, elektronické, e, elektronická vláda, e-government, nie je oblasťou, v ktorej by mala komisia priamo legislatívnu právomoc, ale od roku 2000 členské štáty v podstate podporujú ten princíp, že vzhľadom k tomu, že ide o vec, ktorá je strategicky dôležitá na úrovni Európskej únie, je v záujme členských štátov, aby spolupracovali a dohodli sa na určitých spoločných cieľoch a ich spoločnom naplňaní. Takže máme v podstate na vrchole toho domčeka v tej pyramíde mm, politické dokumenty, teda tento akčný plán, výsledky ministerských konferencií, napríklad pred, pár, pred mesiacom prebehla v Poznaní šiesta ministerská konferencia v tejto oblasti a e, nachádzajú sa tu napríklad nástroje ako výmena osvedčených postupov alebo benchmarking, teda vzájomné porovnávanie. Ehm, teraz e, sú tu určité nástroje, finančné nástroje, ktoré umožňujú, aby sa vôbec niečo dialo. Naľavo sú finančné nástroje, ktoré umožňujú výskum v rámci e, rámcového, teda rámcového programu číslo 7. Tam je časť, ktorá sa zameriava na IKT, vládnutie a modelovanie politiky. A e, v rámci nasadzovania, to je na tej pravej strane, máme mm, program na podporu stratégie IKT, teda tam sú tie tri Eh, tri projekty e-participation, e-practice a e-ten. No a eh, teraz eh, sa chcem pozrieť na to, ako môžeme, vyu- môžeme využiť cezhraničné, alebo podporiť cezhraničné služby a tým podporiť aj fungovanie e-governmentu na európskej úrovni. Tu ide najmä o zabezpečovanie interoperability a, a mobility občanov a podnikov, ale aj služieb. No a posledný obrázok v rámci mojej prezentácie. Tu by som chcel zdôrazniť niekoľko aktivít, kľúčových aktivít. Eh, jedna sa týka, kľúčová aktivita tri, konkrétne, sa týka eh, prepracovania smernice, smernice v elektronickom podpise a kľúčová aktivita 16 sa eh, týka rozhodnutia Rady a parlamentu o vzájomnom uznávaní elektronických identifikačných dokladov. Takže to je z mojej strany všetko k tejto problematike. Ďakujem vám za pozornosť. Ja ďakujem vám. Ďakujem pekne. Tak to boli informácie od komisie a máte príležitosť položiť otázky, keď chcete. A potom budeme mať druhú rundu. Pán Cukalas, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám tri krátke otázky a tri, tri poznámky a tri otázky. Európska únia bola veľmi aktívna pri propagácii e-governmentu už od roku 2005 v rámci programu e Europe. Existuje množstvo štúdií, ktoré sa venovali využitiu elektronických služieb v členských štátoch, ale mnohé z nich z týchto politík teda v jednotlivých členských štátoch nedopadli veľmi dobre. V mnohých členských štátoch vrátane Grécka sa elektronická alebo e-government využíval ehm, alebo zneužíval na rôznu byrokraciu. Mnohé government, vládne projekty boli postavené na rovnakých byrokratických princípoch, takže v podstate sme absolútne neefektívne sme využívali nové technológie, pričom sme vytvárali ešte viac byrokracie. A, dostupnosť vládnych služieb a správnych služieb je jedným z najdôležitejších um, veci pre občanov a keď nemôžeme poskytnúť občanom uh, tieto služby, ktoré potrebujú pre svoj každodenný život, tak potom na čo je nám táto digitálna agenda? Moju otázku je nasledovná. E, čo sa týka pokroku Európy v najbližšej oblasti i governmentu, akým spôsobom chcete zabezpečiť aj poskytovanie týchto služieb cezhranične medzi členskými štátmi a čo chce vytvoriť komisia tak, aby sa vytvoril skutočne digitálny spoločný trh s produktami elektronických služieb po ďalšie, aké sú teda merateľné ciele pre e-government, ktoré už boli splnené a ktoré ešte si ustanovíme pre budúcnosť. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani Tikau. Ďakujem pekne, pán predseda. Um, ja by som sa chcela pána Argyho spýtať, aké sú tiež finančné zdroje pre ďalšie finančné obdobie 2014 až 2020 pre služby i governmentu A ja nehovorím celkom o rozvoji na národnej úrovni, ale skôr o zabezpečenie cezhraničnej interoperability. Máme tu na program do roku 2020, ale som si istá, že existujú aj iné linie v budúcom viacročnom programe, keby sa dala využiť. Keby ste nám mohli poskytnúť nejaké informácie o tom. Ďakujem pekne. Teraz pani Madurel. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem spravodajcovi za toto upresnenie, ktoré nám tu odprezentoval a chcem sa ospravedlniť za to, že som prišla neskoro. Neviem, chcem sa teraz spýtať, možno, že to už povedal spravodajca na začiatku, ale chcem sa spýtať, on nám pripomenul štyri priority, ktoré boli identifikované v tomto akčnom pláne. A toto všetko potrebuje dobrú koordináciu v rámci členských štátov alebo medzi členskými štátmi, takže neviem, že či pri tejto koordinácii aké problémy môžu vyvstať, ktorým musia čeliť. Ďakujem pekne. Tak máte teraz e, podklady pre to, aby ste poskytli odpoveď, či otázky na odpoveď. Rečník, ďakujem pekne za tieto otázky pánovi Kalsovi. Čo sa týka merateľných cieľov v oblasti e-governmentu, Predchádzajúci akčný plán veľmi jasne si ustanovil konkrétne ciele len pre elektronické verejné obstarávanie. Tam sa hovorilo, že do roku 2010 50%, nie, 100% verejného obstarávania musí byť v dispozícii online a malo by to byť využívané 50 percentami firiem. To sa ukázalo ako príliš optimistické. Najnovšie údaje, ktoré máme, sú také, že dostupnosť e, elektronického obstarávania bola tesne pod 60 a nemáme ani žiadne spolehlivé čísla z hľadiska toho, koľko firiem si to takto uplatnilo alebo to využilo. Takže máme akčný plán a tiež sme si v ňom ustanovili ambiciozne ciele, ale asi by sme mali byť trošku realistickejšími, pretože vyzerá to tak, že do roku 2015 50 európskych občanov bude môcť využívať e-government. Údaj, ktoré máme z roku 2010, hovoria o tom, že je to asi na úrovni 42 občanov zatiaľ. A dúfame, že v posledných dvoch rokoch bol menší pokrok, ale rok 2010 bol takým, takou špičkou a dúfame, že budeme pokračovať ďalej, aby sme dosiahli viac ako 50 v roku 2015 a rovnaký indikátor pre podniky predstavuje 80 firiem, ktoré využívali e-government. Momentálne je to tesne na 60 takže dúfame, že aj tento cieľ sa splní. No a akým spôsobom meriame eh, dostupnosť e-government, tak ako aj pani Tika hovorila o 20 základných eh, verejných službách, ktoré sú online. To sa meria od roku 2001. A pomocou metodológie, ktorá sa využívala v tom čase, bolo to veľmi úspešné je veľký počet krajín, kde je vysoká dostupnosť, už idú takmer na 100% hľadiska dostupnosti služieb e-governmentu. Isté sú nejaké rozdiely medzi členskými štátmi, ale trend je tu taký, že všetky krajiny dosiahli veľký pokrok v rámci týchto indikátorov. Z hľadiska využívania e-governmentu používame e, prehľady Eurostatu, pretože oni spolupracujú s príslušnými štatistickými úradmi, ktorí vyzbierajú údaje o tom, koľko ľudí využíva e-government služby. Ďalej, čo sa týka otázky finančných zdrojov, ktoré budeme mať na roky 2014 až 2020, komisia v rámci Horizon 2020 navrhla kolektívny nástroj, ktorý je zacielený na to, aby e, bol určený pre energiu, komunikácie a infokomunikácie, konkrétne širokopásmový rýchly, rýchly internet a Rozpočet je 9,2 miliardy pre infokomunikačné technológie a za to, čo navrhla komisia a z nich tých 9,2 miliardy sú 2 miliardy na rozvoj cezhraničných eh, služieb e-government v strategických oblastiach, ako je napríklad elektronické eh, verejné obstarávanie a podobne. Ten návrh komisie bol zaslaný rade aj parlamentu, takže o tomto sa bude diskutovať. A potom k otázke pani Riera Madura. čo sa týka koordinácie s členskými štátmi. Asi som to mal uviesť ako piatú prioritu tohto akčného programu, pretože má to svoju vlastnú kapitolu v rámci e-governance. Tiež je pravda, že nič by sme nerozsiahli, keby s nami nespolupracovali členské štáty. A za posledných niekoľkých rokov sme boli veľmi, veľmi chceli spolupracovať v poslednej stratégii 2010 bolo to tam a teraz v rámci e, novej agendy je tam takisto skupina e-government, kde sú zastupcovia členských štátov, ktorí vlastne analizujú pokrok dosiahnutý, vymieňajú si skúsenosti a určujú, e, či je ten pokrok dostatočný alebo či ešte stále platia tie isté politické priority a tak ďalej. Takže samozrejme členské štáty sú veľmi dôležitými koordinátormi a to je jedno z kľúčových priorit vládneho akčného plánu. Predseda, ďakujem pekne, takže by som chcel poďakovať za, ten, za informácie. Tým sme ukončili tento prvý panel by som požiadal teraz e, expertov z druhého panelu, aby sem prišli hore za predsednícky stôl, pán Katinat a pán Peter Brajne. A môžeme hneď potom pokračovať ďalej. Jawohl, und wir, we will start just in a second. Predsedajúci, takže pôjdeme v druh, pokračovať druhým panelom. Teraz máme otázku elektronických faktúr v Európe. A vítame teda pána Mišela Katinata a Petera Brajneho Ehm, každý z nich má 10 minút, aby nám povedal svoje niečo a my nám potom budeme klásť otázky. Takže pán Katinát, vy začnete. Ďakujem pekne, pán hm, predseda, pani Tykau. Ja tu zastupujem dve riaditeľstva, Všeobecné riaditeľstvo pre elektronickú fakturáciu a takisto aj moje vlastné riaditeľstvo pre priemysel a takisto Ďalšie. E, moja prvá správa bude spočívať v tom, že by som chcel zdôrazniť prispätie tejto elektronickej fakturácie k e, rastu a k zamestnanosti. Ide tu o štrukturujúcu iniciatívu, ktorý cieľom je viesť e, podniky preto, aby zaviedli tento systém, ktorý by bol integrovaný a ktorý by bol úplne digitalizovaný pri všetkých operáciách, všetkých krokoch. Takže elektronické fakturácia preto z tohto e, hľadiska volajú ho anglofóni Kilt a je veľmi dôležitá, kľúčová pre e, podnikateľský svet. Je to v strede v politiky všetkých stredných alebo veľkých podnikov je úzko prepojená s našim produktívnym systémom, e, s ich finančnou správou a takisto aj s účtovníctvom pre podnik, keď chce zmeniť svoju fakturáciu na elektronickú fakturáciu, tak v podstate ide o to, že vstupuje do digitálneho sveta. Aj keď toto môže mať veľký prínos, pokiaľ ide o konkurenciaschopnosť a o účinnosť efektivitu. Elektronické faktúry zabezpečujú e, oveľa kratšie platobné lehoty, takisto sa e, znižuje riziko e, chýb, takisto zníženie chybovosti ako aj úplné integrované digitálne spracovanie, tak ako som to predtým vysvetlil. My sa domnievame, že keď máme všetky e, faktúry, e, ten ich objem vymenených medzi jednotlivými podnikmi, si zoberieme tento objem k, e, k na zreteľ, tak vidíme, aké je to veľmi veľké, avšak e, tieto elektronické fakturácie ešte nie sú dobre využívané na európskej úrovni. Je potrebné to e, zmeniť. Existujú pravidlá alebo takisto aj regulačné bariéry alebo bariéry v oblasti legislatívy, ktoré obmedzujú vlastne použitie tohto elektronického vlastne, e, pardon, elektronickej fakturácie. V tomto kontexte sme sa snažili urobiť všetko preto, aby sme podporili elektronickú fakturáciu. Tak ako veľmi dobre viete, Európska komisia minulý rok v decembri 2010 prijala oznámenie o elektronickej fakturácii, ktorá navrhuje akčný plán, ktorý by chcel zabezpečiť z elektronickej fakturácie hlavný spôsob fakturácie e, v rámci EÚ používanej do roku 2020. Ide konkrétne o e, tento akčný plán, ktorý je rozdelený na štyri priority. Prvou prioritou je zabezpečiť právny ramec, e, ktorý by bol nediskriminačný pre elektronickú fakturáciu, ako veľmi dobre viete. V súčasnosti je to diskriminačné na úkor, alebo diskriminované na úkor klasickej fakturácie. Ďalej, pokiaľ ide o podporu elektronickej fakturácie pre stredné malé podniky, stredné a malé podniky, keď sa rozhodnú pre elektronické e, fakturovanie, tak to bude veľmi kľúčové. Tretí e, je podporiť interoperabilitu, pretože znovu tu máme všetky problémy, ktoré sú s tým spojené a štvrtý pilier podporovať schválenie alebo prijatie spoločných štandardov alebo spoločných európskych noriem. Už rok oddelenie EK pracuje na realizácii týchto štyrich priorít. Boli zaznamenané veľké pokroky, hlavne pokiaľ ide o právnu úroveň, pretože sa prijala nová smernica ODPH, ktorá bola prijatá Eh, na konci roku 2010, ktorá anulovala všetky typy eh, diskriminácií medzi eh, papírovou fakturáciou a elektronickou fakturáciou. Európska komisia vypracovala vysvetľujúce listy ktoré by mali uľahčiť e, pochopenie e, fungovania tejto e, formy fakturácie a takisto aj sa snaží zabezpečiť čo najlepšie šírenie týchto informácií v rámci členských štátov. Pokiaľ ide o elektronický podpis, ako veľmi dobre viete, súčasná smernica spôsobuje problémy a teda EK sa zaviazala, že bude revidovať túto smernicu do roku 2020. 2012. Pokiaľ ide o druhý pilier, prijatie alebo využitie tohto elektronického elektronickej fakturácie zo strany stredných a malých podnikov. Eh, Európska komisia naštartovala niekoľko sektoriálnych eh, krokov. Spôsob je, eh, spočíva to v vypracovaní rôznych platform interoperability medzi veľkými podnikmi a strednými podnikmi, takže bude sa snažiť prejsť sektor po sektore, zohľadňuť všetky, všetky druhy podnikov, takže malé, stredné, veľké podniky a budeme platiť dokonca aj poskytovateľom služieb preto, aby sa táto interoperabilita zabezpečila. Takže v rámci Eh, tej, tohto reťazca eh, pridanej hodnoty môže každý podnik si vybrať eh, svoj digitálny modus, pokiaľ ide o donátorov alebo poskytovateľov. Toto všetko je testované a následne je to poskytnuté k dispozícii sektoriálnym aktérom. A doteraz máme také skúsenosti pri implementácii takejto platformy interoperability pre textilný automobilový a, priemysel, takisto logistiku, napríklad dopravné služby a od roku 2012 sme sa chceli venovať potravinovému priemyslu. Pokiaľ ide o štvrtý pilier, tak budem stručný, pretože Peter Brand bude sa tomuto venovať ešte do podrobnosti. Spočíva to hlavne v normalizácii, tento bod budeme sa snažiť žiadať eh, aktérov v rámci normalizácie najprv, aby vyjasnili tie eh, modusy použitia a takisto aj pravidla, ktoré treba dodržať, pokiaľ ide o ich používateľov, alebo aj o e, daňové otázky. V tom rámci tohto piliera sme požiadali normalizačné e, európske, ako aj medzinárodné úrady, aby zabezpečili súlad, hlavne pokiaľ ide o semantiku, teda ako náhle faktúra bude vymenená, tak tieto údaje, ktoré budú e, zmenené v tejto faktúre, aby boli normalizované, čiže aby tá, tý, aký typ informácie by mali byť tu zohľadnené pre jednotlivé podniky a či tieto informácie majú byť normalizované. Ďalej, pokiaľ ide o interoperabilitu na technologickej úrovni. V istým spôsobom je to trošku ľahšie, pretože už máme síce komplikovaný technologický postup, Avšak údaje, ktoré budú vymenené, by mali byť ako také normalizované, pretože nemôžeme spracovať adresu určitého dodávateľa. Vzhľadom na to, čo som povedal, tak chcel som tu povedať, že Európska komisia nebude e, len sama podporovať e, masové šírenie e, elektronickej fakturácie. Je dôležité, aby členské štáty sa zaručili priamo podporiť v rámci podpory či už o, ide o ich úroveň alebo o európsku úroveň. Preto sme vyzvali členské štáty, aby vytvorili národné fora pre využitie elektronickej fakturácie. Tieto fora by mali podporiť použitie takýchto typov fakturácie na národnej úrovni s tým, že sa budú snažiť zapracovať tých hlavných aktorov, či už ide zo súkromný alebo verejný sektor a takisto predkladať návrhy ako aj riešenia pre vyriešenie týchto eh, prekážok, ktoré tu zatiaľ zostávajú. Takže 18 štátov už vytvorilo tieto fóra. Francúzsko Taliansko oznámili, že tak vykonajú. Čiže minimálne 20 členských štátov máme, ktoré už na tomto pracovali, ktorí už implementovali alebo vytvorili takéto fóra. Pokiaľ ide o európsku úroveň, už sme vytvorili Európske fórum pre elektronickú fakturáciu, ktoré združuje zástupcov národných fór, ako aj ďalších európskych aktorov, ktoré sú podľa nás ktorí sú podľa nás dôležití. Toto Európske fórum na európskej úrovni bude uh, pravidelne aktualizovať a e, sledovať e, stav, v ktorom sa nachádza a takisto aké prekážky môžu e, ešte byť odstranené preto, aby Eh, toto bolo implementované. V oktobri 2011 eh, sa fórum stretlo, boli stanovené štyri priority. V roku 2012 v apríli budeme diskutovať v rámci tohto Európskeho fóra ďalej. Budeme mapovať situáciu, umožní to Európskej komisie, aby cez tieto odporúčania mohla pokračovať v implementácii potrebných opatrení pre prijatie elektronickej fakturácie. Čiže toľko čo som chcel k tomu povedať. Na záver by som chcel zdôrazniť to, čo som už spomínal, takže elektronická fakturácia je veľmi dôležitá, hlavne pokiaľ ide o súčasný ekonomický kontext. Komisia sa zaviazala, že bude šíriť takéto Takýto druh fakturácia však nemôže konať sama, potrebuje nielen podporu členských štátov, ale takisto aj podporu Európskeho parlamentu, aby elektronická fakturácia sa stala európskou skutočnosťou. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Ganz, ganz herzlichen Dank und direkt aus... Ďakujem pekne a hneď nasleduje pán Brajne. Dobre popoludne želám všetkým. Ďakujem pán predseda za slovo, ďakujem za pozvanie. Tiež som veľmi rád, že čo som si vypočul, to, čo povedal pán Katinad, je to úplne v súlade s tým, čo je moje stanovisko. Ja som Peter Brejne a som riaditeľom PricewaterhouseCoopers, ale riadím globálnu investičnú e, archívnu e, sieť, ale tiež som asistentom alebo poradcom Európskej komisie v oblasti týchto projektov i elektronického archívu, elektronické e, faktúr. Takže keď pôjdem na prvom slajde, E, tu existuje množstvo ušetriť viac ako 243 miliard eur. Napríklad v prípade Belgicka sa e, dá ušetriť až 4 miliardy eur, takže sú tu obrovské potenciálne možnosti šetrenia, ale a potom, keď vidíme, že je vlastne celkové akceptovanie elektronických faktúr e, je na úrovni 15 Takže to je zvláštne. Technológia tu je, e, zákony máme a myslím si, že jediný problém je, že sa tu ocitáme dnes v určitej takej situácii hlavy 22 pretože ako si e, nie sú schopní dodávateľia posielať buď svoje faktúry elektronicky, alebo ich nemôžu tí príjemcovia dostatočne elektronicky prijať, tak mm, netreba už ani ja hovoriť viac, že čo tu je e, zablok- čo je tu predstavuje zablokovanie hlavne to, že na čo budeme toto všetko mať, keď ľudia povedia, že ja za toho zúčastne nechcem. Takže e, treba, aby sa udiali tri veci. Musíme využívať e, otvorené normy a podporovať využívanie týchto otvorených noriem Plávne požiadavky je treba zjednodušiť, čo sa už kvázi aj začalo. A pre mňa je najdôležitejšie to, že jednoducho vlády musia byť prvé ako príklad. Takže čo sa týka využívania týchto otvorených noriem, musíme vyriešiť tie, to, čo ja nazývam standardizačné paradigmy. To znamená, že tie standardizačný paradoxy je taký, že máme množstvo noriem, ale v zásade nemáme žiadnu spoločnú normu. Čiže máme e, normu ISO 20020 pre finančný sektor. E, máme cen, normy. Vieme, že oni takisto sa maximálne snažia, aby sa tieto normy aby sa blížili k sebe, ale stále je to ešte rozpracované v stave a a prakticky každý komisia, parlament, každý, kto môže by sa mal snažiť stimulovať ten proces konvergencie týchto všetkých noriem do jedného systému. Noriem. Ďalej, keď hovoríme o právnych požiadavkách, tak eh, takisto musíme vyriešiť aj otázky, ktoré súvisia s eh, DPH, takže musíme mať eh, Mali sme tu urobenú štúdiu v roku 2008, kde sme riešili um, rovnaké zastúpenie medzi papiermi a e, elektronickými faktúrmi a v podstate technologické požiadavky boli odstránené aj zo starej smernice, to znamená na zdaniteľných e, e, fyzických osobách, aby sa rozhodli, akým spôsobom pošlú faktúru a myslím si, že to je kľúčom pre podnik, že sa môže rozhodnúť sám, aby robil svoj biznis, pričom aby mal si istý, že môže mať dobrú kontrolu pod svoj, nad svojim e, podnikateľským činnosťou a zároveň využívať e, elektronické fakturácie. Takže mne ide o to, že tento proces sa začal v roku 2010 publikáciou smernice, ale je treba, aby to bolo transponované do národných legislatív členských štátov. Takže ja by som chcel požiadať komisiu alebo parlament, aby eh, zabezpečili alebo to, že členské štáty budú plne transponovať túto smernicu, to znamená, že bude mať rovnakú hodnotu papierová a elektronická faktúra bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek. A potom v neposlednom rade že vlády by mali byť príkladom. Tam vidím obrovský úlohu pre jednotlivé vlády. E, napríklad ja sám e, pracujem na projekte, ktorý je takým elektronickým projektom, ktorý sa začal od roku 2007, e, ktorý spustil generáliteľstvo pre informatiku na komisii a cieľom je zabezpečiť takú infraštruktúru, ktorá by umožnila Ehm, dodávateľom posielať faktúry elektronicky a malo by to byť plne integrované. A potom je tu ešte ďalší projekt, ktorý umožňuje paneurópske um, on, online verejné obstarávanie, to sa volá PEPOL a potom je tu ešte i, i prior, i prior ktorý s týmto komunikuje, tak s týmto systémy. Takže myslím si, že toto riešenie je e, k dispozícii. Je to aplikácia na webe. E, jednoducho firmy môžu posielať si faktúry takýmto spôsobom, ale je to nielen pre veľké firmy, ale aj pre malé a stredné podniky. Je tu riešenie, to znamená, že je tu portál dodávateľov, kde aj malé firmy môžu posielať faktúry veľmi jednoduchým spôsobom. Čo sa týka využívania, teraz 30 dodávateľov už je prepojených cez tento systém e-prior, ale zo skúseností vieme, že tento proces je trošku pomalý, preto sa vydajateľstvo Digit rozhodlo, že teda E, bude určitým spôsobom e, vynúcovať alebo zaviaže tých, ktorí sa stanú členmi i prioru, aby inak inak neposielali faktúru len elektronicky. To bude povinné. Ďalej sú tu aj poskytovateľia služieb, štyria, ktorí sú členmi, tí sú požiadaní, aby vysielali elektronické faktúry, ale mnohí z nich sú E, poskytateľmi služieb a komisia si myslí, že je veľmi dôležité, aby sa spolupracovalo s nimi tak, aby to bolo výhodné pre, aj pre verejný a pre súkromný sektor. A potom tá posledná časť obrazu, v spodnej časti. Zatiaľ je to DG pre zamestnanosť, ktoré využívajú toto, ale ja by som chcel navrhnúť, aby aj parlament alebo komisia rozhodli tak, aby využili aj napríklad e-prior v rámci komisie, tak aby všetky agentúre, všetky európske inštitúcie by vlastne prešli na elektronické obstarávanie voči svojim e, dodávateľom vašim príkladom týmto spôsobom. Ja taktiež e, som členom Belgického fóra pre elektronické faktúry, to, čo spomínal aj pán Katinat a môžem potvrdiť, že Belgické fórum sa díva s očakávaniami na Európu a chce sa naučiť čo najviac od európskych inštitúcií. Takže je veľmi dôležité, aby komisia a parlament pokračovali v tým, tomto smere. Ďakujem pekne predseda. Ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať za tieto precízne informácie a teraz by som mohla odozdať slovo na otázky pánovi Kalasovi. Nech sa páči. Thank you, Chair. Well, uh, though I think... Ďakujem, pán predseda. Aj keď si myslím, že dvaja rečníci, ktorým Ďakujem, povedali veci, na ktoré sa chcem spýtať. Mám dve otázky. Chcem konkrétnu odpoveď na otázku, akým spôsobom sa máme uberať tak, aby elektronické faktúry mohli byť čo najviac využívané v EÚ, osobitne v cezhraničnej e-commerce. A po druhé, aký je časový harmonogram komisie a akú úlohu môžu hrať v tomto spoločné technické normy. Teraz kolegyňa Hercog. Pani, prepačte, pani Tyko, som sa pomýlil. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že Kant Kelly sa tiež chcel ujať slova. Ja môžem poskytnúť e, čiastočnú odpoveď, pokiaľ viem. Od roku 2009 Európska komisia e, už dal, zadala Európskemu normalizačnému úradu, aby vytvoril spoločnú normu pre elektronické fakturácie. Pamätám sa, že keď sme mali vypočutie s komisárom Tajanim, ja som sama položila otázku, ktorá sa týkala iniciatívy pod, na podporu elektronických fakturácií. A my sme veľkým záujmom očakávali ten akčný plán, ktorý mal urýchliť eh, zavádzanie elektronických faktúr. A jedným z prvých krokov by bolo mať všetky systémy verejného obstarávania, respektíve aby všetky využívali elektronické faktúry na konferencii v Manchestri bolo ustanovené, že do roku 2015 50 všetkých eh, všetkého verejného obstarávania na európskej úrovni by sa malo, dialo by sa malo diať prostredníctvom elektronických faktúr. Takže je veľmi dôležité, aby všetky tieto systémy verejného obstarávania využívali elektronické eh, faktúry. Pretože takýmto spôsobom vláda, štátna správa pôjde príkladom a hospodárske subjekty budú mať väčší záujem o využívanie elektronického systému fakturácie, pretože budú vidieť, že je takto možná jednoduchšia interakcia s trhom verejného obstarávania. My sme čítali niekoľko štúdií, ktoré si nechala vyhotoviť komisia a ktoré ukazovali, že na každú faktúru, ktorá je vystavená elektronicky, sa ušetrí 6 eur. Pretože dochádza k menšiemu znečisťovaniu, menej papiera sa použije a ušetrí sa aj na kontrole, pretože je v systéme tým pádom menej chýb. No a toto všetko predstavuje úsporu asi 6 eur na jednu faktúru. Takže systém elektronickej faktúr, fakturácie zjavne prináša výhody, a to aj celkom reálne finančné. A vláda práve môže ísť príkladom pri presadzovaní e, takéhoto systému elektronické fakturácie vo verejnom obstarávaní. Ďakujem veľmi pekne, pán Kelly. Yeah, you, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel vás poprosiť, aby ste e, sa vyjadrili k tomu, kedy vlastne k tej úspore tých 243 miliárd eur má dôjsť. Tiež sa chcem spýtať, či to sa týka celku všetkých e, štátov a ďalej, ktoré štáty sú na tom momentálne lepšie a ktoré horšie. No a na záver spomínalo sa, že v roku 2015 sa to má sa e, má vlastne ob, dosiahnuť objem 15%, ale ako to bude v roku 2020. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som e, dal slovo pánovi Katinovi ako prvému. Bez mikrofónu. Prvá otázka, a tá otázka bola možno najťažšia, pretože žiaľ Bohu, Nemáme diagnostiku, ktorá by bola úplne presvedčivá alebo s ktorou by sme súhlasili o tom najlepšom spôsobe, ako môžeme zabezpečiť rozvoj elektronickej fakturácie, pretože keby sme mali k dispozícii tieto vedomosti, tak by bolo zrejme, že v našom oznámení by sme si sa rozhodli ísť touto cestou. Takže vidíte, aký je ten náš prístup. Je to prístup, kde niektoré prvky, ktoré nás blokujú, sme vypichli a chceli by sme postupne ich odstrániť eh, tieto prekážky. Avšak je zrejme, že čo sa stane, že pokiaľ ešte tieto prekážky tu budú, tak stále tu budeme mať tieto ťažkosti, aby elektronická fakturácia sa rozvíjala rýchlo. A ja si myslím, že e, ako náhle budeme mať takýto systém cez rôzne fóra, či už pôjde o národné alebo európske fórum, e, tak budeme mať možnosť naďalej pokračovať, lepšie identifikovať tieto body, ktoré nás blokujú, tieto faktory. A ako takhle sa nám to podarí odstrániť, tak potom veľmi rýchlo zažijeme až priam explóziu a veľké masové používanie elektronickej fakturácie. Takže máme tu určitý proces, ale ešte nemáme tu jasnú cestu, ako presadiť všetky tie štyri piliery, o ktoré som vám hovoril. Pokiaľ ide o tie e, spoločné štandardy, aká je ich úloha. Tieto spoločné štandardy, myslím si, že kvôli e, transparentnosti alebo jasnosti by sme mali oddeliť e, to semantické od toho technologického. V tom štvrtom pilieri sme identifikovali model, ktorý je semantický, skôr z oblasti semantiky, pretože ide o model, kde explicitne uvádzame a normalizujeme tie údaje, ktoré musíme zabezpečiť, aby boli prenesené do elektronickej faktúry, či už ide o mená, adresy, ceny a tak ďalej. Táto normalizácia v rámci semantiky je naozaj zásadná. My sme žiadali od európskych úradov, aby pracovali s UNC Fakt, ktorý samotný sa práve musel reštrukturovať, pretože mal problém s byrokraciou a ako každá veľká inštitúcia, takže teraz už eh, vytvorili novú štruktúru v rámci ich organizácie a teraz majú také eh, oddelenia, ktoré by mali pracovať na tomto probléme semantiky, pre to, aby eh, sme pokročili vpred v rámci elektronickej fakturácie, takže ja si myslím, že teraz by sme mali pokročiť vpred k tomuto jednotnému modelu, pokiaľ ide o semantiku, pokiaľ ide o technologické aspekty. Myslím, že nemôžeme teraz snívať, pretože nikdy nebudeme mať jednotný systém, pretože je príliš veľa technologických systémov. Však to nie je dramatické, pretože ako náhle všetko je digitalizované, keď bude všetko digitalizované, tak môžeme potom zabezpečiť implementáciu takého systému, ktorý postupne bude zabezpečovať túto interoperabilitu. Ďalej, pokiaľ ide o tendra alebo výberové konanie, ja si myslím osobne, že toto je nevyhnutná zložka preto, aby sme ten e, podnikateľský svet pohli smerom k využívaniu elektronickej fakturácie, pretože máme tu štyri pracovné skupiny, ktorých e, mandátom je, aby identifikovali, ktoré sú tie správne osvedčené postupy a e, v rámci členských štátov sú rozhodnutie, ktoré už boli prijaté v rámci elektronickej fakturácie, pokiaľ ide o všetky kontakty s e, administratívou, hlavne pokiaľ ide o procurement. Takže v nasledujúcich rokoch budeme pracovať spoločne s jednotlivými fórami a takisto aj s predsedami, ktoré boli vybratí v rámci európskych fór na týchto odporúčaniach a ako náhle budeme mať to presvedčenie, že verejné výberové konania môžu byť eh, základným eh, faktorom pre eh, pokročenie vpred, tak to tak urobíme. Avšak elektronická fakturácia zatiaľ nie je povinná, pokiaľ ide o verejnú správu, ale samozrejme, že je to jeden z bodov, ktorý máme ešte pre diskusiu. Všetko závisí od budúcnosti Chcem sa poďakovať za ďalšiu otázku. Vidíme, kde sú tie hlavné ťažkosti. Ak by ste mali racionálny prístup, tak by ste povedali a povedali ste tak, že všetky vlastne podniky by mali sa rozhodnúť využívať elektronickú fakturáciu. Prečo to neurobili alebo prečo tak nerobia? Preto, že sú tu ešte určité obavy. Z ich strany ide tu o kultúrny problém, o taký odpor voči zmenám, čo spôsobuje, že my nemôžeme rozhodovať za podniky. Môžeme postupne rušiť jednotlivé prekážky, ale nemôžeme e, zabezpečiť to, že e, to presadíme u všetkých. Ja tam veľmi s e, forami a takisto aj s identifikáciou osvedčených postupov, preto aby sme dokázali podnikom s hmatateľnými výsledkami, že rozhodnutie pre elektronickú fakturáciu, pre využívanie je naozaj veľmi prínosné. Takže toto je zatiaľ tá najväčšia ťažkosť, aby sme odstránili tento odpor voči zmenám. A posledná otázka, myslím, že to povedal pán, že to povedal pán Kelly, ak, ale myslím, že na tú som už odpovedal. Like to... Ďakujem veľmi pekne, pán Katina. Takže ja by som chcela doplniť túto odpoveď. Chcel by som doplniť túto odpoveď asi takto. Keď povieme, že na každú e, faktúru ušetríme 6 eur alebo 30 eur, to je v podstate jedno, ale vyplýva to zo štúdie a skúmania celého toho procesu a závisí od toho, ako ten proces, proces si zadefinujeme, ale vedze tá, že ak vám len jeden z desiatich dodávateľov posiela faktúry elektronicky, no tak tie výhody samozrejme nie sú až také, ako by mohli byť pri 100% nasadení. Isté aj technologické prekážky sú, ale je ich možné prekonať. E, je tu napríklad otázka DPH. Každopádne, mm, podľa môjho názoru, mm, je tu istá, istý nedostatok relevantnosti. Teda ak vám ak, ak posiela len jedna desatina dodávateľov faktúry elektronicky, prečo by som mal udržiavať dva systémy, teda papierový a elektronicky paralelne? Čiže ten objem sa musí zvýšiť, e, investícia potom e, podľa neho bude tiež e, matateľnejšia, no a potom to bude mať tie odhadované výsledky. Očakáva sa, že asi 35 až 45 dodávateľov podnikov robí nejaký biznis s, verejnou samozprávou, teraz so štátnou správou, takže možnosť, e, alebo teda potenciálne publikum je tu pomerne veľké. No a potom už zostáva len vyriešiť otázku napríklad štandardnej špecifikácie tých faktúr na základe napríklad medzinárodných e, štandardov a ak sa využijú takéto štandardy a uplatnia sa určité metódy súladu a jeho overovania, tak potom teda v podstate treba zabezpečiť, aby, člen, aby ten štát viedol svojim vlastným príkladom, aby ukazoval cestu a ja si myslím, že to potom môže priniesť mnoho pozitív, napríklad zvýšenie objemov, e, podpora bezpečných štandardov a e, prínos v podobe osvedčených postupov zabezpečovania súladu s legislatívou. Takže ja si myslím, že v tomto prípade môžu vlády ísť príkladom a byť tým priekopníkom. Ďakujem. Ja ďakujem vám, je mi skutočne ľúto. So engen Zeitplan no, tak tlačím a naozaj máme taký nabitý časový plán, aby sme mohli si informovať a veľmi dobre a precízne a tým pádom otváram tretí panel. Wir fahren fort und begrüßen Takže hneď môžem pokračovať ďalej. A teda vítame pána Adriana Ferti, pani Adriano Ferti z Európskeho výboru pre interoperabilné systémy. Nech sa páči, môžete začať. Thank you very, very much. Ďakujem veľmi, veľmi pekne. Moje meno je Andriani Ferty a som tu menom pána Tomasa Víneho, ktorý sa ospravedlňuje a je mu ľúto, že tu nemôže byť. Ja by som v prvom rade chcela poďakovať pani Tikau za e, pozvánku na toto mini vypočutie, ktoré organizuje váš výbor. Ja by som chcela povedať následovné. Za uplynulých niekoľko rokov takmer vo všetkých nových členských alebo vo všetkých členských štátoch verejné orgány e, sa podujali rozvíjať služby e, elektronickej štátnej správy, a to nielen v rámci svojho štátu, ale aj cezhranične. A práve to je asi hlavnou témou dnešnej diskusie. A na to, aby európske verejné správy alebo štátne správy mohli poskytovať tieto cezhraničné služby, E, tak, aby boli dostatočne previazané, je potrebná interoperabilita. Interoperabilita je potrebná na to, aby sa využil maximálny potenciál infokomunikačných služieb v tejto oblasti. No a na základe e, návrhu revidovanej smernice e, o štandardizácii, ktorú smernica predložila minulý rok, parlament mal príležitosť vykonať veľmi praktický príspevok a podporiť elektronickú štátnu správu stanovením štandardov interoperability pre služby poskytované verejnou e, správou v, e, e, v oblasti internetu alebo teda na médii, na médii internetu. No a e, tu napríklad bol stanovený princíp maximálneho využívania otvorených štandardov. A moja prezentácia by sa chcela sústrediť na tri hlavné otázky, ktoré sú relevantné v eh, kontexte tejto našej diskusie. Tu treba eh, zvážiť význam interoperability a ostatných politických a strategických dokumentov, ktoré počiarkujú jej význam. A eh, po druhé, tu je veľmi dôležité hovoriť o otvorených štandardoch skôr než o proprietárnych štandardoch, aby sme sa jednak vyhli tomu, že budeme závislí od určitých firiem a dodávateľov a zároveň aby sme dali príležitosť realizovať sa čo najväčšiemu počtu subjektov. No a ďalej, my si myslíme, že e, existuje silný potenciál toho, že e, najlepší štandard sa presadí v napríklad elektronickom obstarávaní, hoci existujú už tri e, hlavné štandardizačné orgány. my sa prikláňame k možnosti otvoreného, otvorenej tvorby štandardov. Otázka interoperability, ako už bolo, povedané predtým, je teda veľmi dôležitá a Um, ja by som sa chcela venovať e, teraz e, tejto oblasti všeobecne. Jedným príkladom je oznámenie komisie spred jedného roka o otázke interoperability v kontexte európskych verejných služieb a e, revidovaný európsky rámec interoperability, ktorý bol zverejnený 16. Decembra, septembra 2010. A tu išlo o zabezpečenie interoperability pri poskytovaní cezhraničných služieb e-governmentu tak aby boli zachované základné princípy eh, poskytovania týchto služieb. V prvom rade interoperabilita zohr- zohráva veľmi dôležitú úlohu pri, teda v eh, elektronickej agende pre Európu, ktorá bola schválená v maji 2010 a podľa komisie ten, táto digitálna agenda sa môže rozbehnúť len pokiaľ interoperabilita založená na otvorených štandardoch a platformách e, bude realitou. No a e, preto je potrebné podporovať politiky už od vlastne začiatku 90. rokov, skoro až od 80. rokov, e, je interoperabilita veľmi dôležitá. Napríklad sa objavila aj v diskusiách o smernici o softverom copyrighte a je tam niekoľko smerníc, ktoré sa týkajú napríklad kompilácia, rekompilácie kódu a tu sa zvolila e, flexibilná politika, e, ktorá podporuje práve interoperabilitu. A zároveň e, interoperabilita bola jadrom prípadu Microsoft a, vynies, a súd vyniesol rozsudok 2007, ktorý, ktorým zaviazal Microsoft, aby poskytol interoperabilitu v oblasti informácií. toto bola pripomienka, že verejné orgány a európske orgány majú veľmi dôležitú úlohu pri podpore Eh, hospodárskej súťaže a pri bránení monopolnému postoju, eh, pri, pri zabraňovaní monopolným postojom. V júni pos- eh, komisia predložila Komisia predstavila oznámenie, ktoré sa takisto zaoberá e, podporou interoperability. No a teraz sa pozrieme k samotnej otázke, o čo vlastne ide. Ide o to e, slobodne sa pripájať a komunikovať prostredníctvom e, digitálnych technológií, infokomunikačných technológií, ktoré, ktoré E, ide skrátka o to, aby užívateľa nemali problémy e, s tým, že hardverové e, podložie technológie je rôzne. Skrátka, aby rôzne programy, softvery sa dokázali navzájom spojiť a vymeniť si informácie bez nejakých zásadných problémov. To znamená, že musia existovať štandardy, jasne definované štandardy bez ohľadu na to, kto je dodávateľom hardveru alebo e, programátorom softveru, e, tieto systémy budú spolupracovať. Takže toto v podstate je definícia interoperability a pokiaľ takéto niečo neestuje, tak e, tie systémy spolu nekomunikujú, treba zavádzať drahé riešenia na transpozíciu tých dát, na, na zabezpečenie tej komunikácie a to samozrejme celú, celé fungovanie tých systémov stiažuje a predražuje. No a uh, Eh, tu je v podstate veľmi dôležité eh, to, že pokiaľ existuje mnoho proprietárnych štandardov, tak každý dodávateľ, ak chce byť úspešný na takomto veľkom trhu, musí dodávať, eh, dodávať zariadenie alebo Eh, systém, ktorý dokáže komunikovať všetkými týmito jazykmi, tak povedať. Zatiaľ, čo ak existujú otvorené riešenia, tak sa vyprofiluje len niekoľko málo týchto riešení alebo štandardov a tieto potom eh, dokáže poskytovať každý poskytovateľ, každý dodávateľ. Takže toto je v podstate súčasť demokratizácie a eh, ďalšou výhodou samozrejme je, že zvyčajne otvorené štandardy k sebe neviažu licenčné poplatky, sú jednoducho otvorené. To vyplýva z ich definície. No a Týmto vlastne môžeme zabezpečiť aj rovnosť komerčných príležitostí, aj možnosť výberu, eh, výberu zákazníka. Takže eh, ak eh, budeme podporovať proprietárne riešenia, tak tým obmedzíme aj slobodu rozhodovania zákazníkov, aj flexibilitu systému. Na prost, a otvorené vládnutie znamená, že v prvom rade občania by mali možnosť e, hladko komunikovať s verejnými orgánmi prostredníctvom aplikácia služieb, ktoré sú interoperabilné a neviažu spotrebiteľov k technológiám od jediného dodávateľa. Po druhé, občania by E, nemali byť tlačení do nákupu špeciálnych softverových alebo hardverových technológií, aby mohli komunikovať s vládnymi službami. A po tretie, treba uplatniť niekoľko základných princípov, ako napríklad elektronické obstarávanie služieb. A toto, tieto služby musia byť všetky prístupné. No a e, teraz princíp, e, ktorý je zakotvený v zmluvách Európskej únie, hovorí o tom, že nesmie, nesmie, nesmie byť žiadny subjekt ani občan diskriminovaný a E, že treba uľahčiť obchod v Európskej únie a v rámci Európskej únie členské štáty musia zabezpečiť, aby e, odvolávka na mm, európske a medzinárodné štandardy existovala aj vo verejnom obstarávaní. No a naviac verejné obstarávanie musí umožňovať rovný prístup všetkým, e, všetkým predkladateľom ponúk a nemala by blokovať len na základe technologických rozdielov prístup do svojho systému. No a preto štátne orgány musia e, svoje, svoje špecifikácie formulovať tak, aby nevylučovali nejakú skupinu produktov alebo riešení. No a ďalej verejné obstarávanie a jeho legislatívna úprava na úrovni Európskej únie vyžaduje, aby členské štáty e, akceptovali mm, štandardy Európskej únie a zabezpečovali interoperabilitu. Európske pravidla e, verejného obstarávania Eh, vyžadujú, aby predajcovia eh, boli um, pripúšťaní do konaní bez diskriminácie a aby nedochádzalo k žiadnemu vylúčovaniu produktov a aby členské štáty um, nedefinovali vo verejnom obstarávaní podmienky tak, že z toho vypadne vždy len jeden dodávateľ alebo jeden typ eh, zariadenia. Toto sú jednoducho základy alebo teda východiska zmluvy, ktorá formule princíp nediskriminácia spravodlivého zaobchádzania, ktoré musia byť uplatňované aj na princípy verejného obstarávania. Existujú legislatívne návrhy a e, reforma e, legislatívy, ktorú komisia e, predložila v minulom júnia, snaži, táto reforma sa snaží zdôrazniť potrebu toho, aby verejné orgány využívali všetky príslušné štandardy pri obstaraní softveru a informačných technologických služieb a Eh, osobitne by eh, obstarávacie orgány mali zvoliť taký štandard, ktorý dokážu eh, splniť všetci, všetci dodávateľia, ktorí majú záujem dodávať takéto niečo a nemalo by dochádzať k tomu, aby odberateľ bol viazaný na jednu technologickú platformu, povedzme. No a ďalej by mal, mala táto otvorenosť štandardov umožňovať aj voľný výber dodávateľa služieb údržby. No a štandardy, ktoré vytvoria e, súkromné, e, súkromné konzorcia by mali byť e, otvorene prístupné aj pre ďalšie uplatnenie v rámci služieb štátnej správy poskytovaných cez internet. Tu je dôležité tiež to, aby bola zachovaná hospodárska súťaž a v obstarávaní rôznych služieb informačných technológií by štátne orgány mali trvať na tom, aby E, takéto štandardy boli vždy otvorené. No a existujú tiež dokumenty, ktoré hovoria o tom, že štandardy, ktoré e, sú špecifikované ako podmienky e, vo výberových konaniach, nesmú diskriminovať žiadnu skupinu dodávateľov. Teda z tohto pohľadu musí ísť o štandardy tiež otvorené. No a najmä z perspektívy um, duševného vlastníctva je veľmi dôležité aj to, že uh, duševné vlastníctvo musí byť sprístupnené prostredníctvom licencií verejným orgánom nediskriminačným spôsobom, a to tak, aby eh, nedochádzalo k eh, porušovaniu práv duševného vlastníctva. Tento prístup bol potvrdený aj nedávno schváleným revidovaným horizontálnym usmernením, ktoré hovorí aj o licencovaní bez e, tantiem, bez poplatkov. Návrh komisie v tejto oblasti udeluje prvotný impuls a členské štáty, ktoré uplatňa tieto základné princípy, mm, si zaistia predstih poskytovaní služieb na internete. No a v rámci európskeho rámca interoperability je tiež dôležité napríklad pri zaobstarávaní produktov IKT to, aby verejné obstarávacie orgány zabezpečovali, že referenčné otvorené štandardy budú známe a prístupné všetkým. To znamená, že všetci eh, záujemcovia budú mať možnosť eh, dodať službu na báze otvorených štandardov ja by som chcela zdôrazniť, že toto všetko by mal Európsky parlament zvážiť, najmä v kontexte rokovania a hlasovania o štandardizácii IKT. Je veľmi dôležité, aby sa podporila ďalšia interoperabilita v oblasti európskych služieb a aby sa podporila konkurencia v, v sektore IKT, aby v rámci balíka štandardizácie sa pristúpilo aj k zavedeniu európskeho zákona na túto tému. Ďakujem pekne za tieto informácie, aj za doplňujúce informácie. Sú nejaké ešte ďalšie otázky, pán Cukalas? Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, mám dve veľmi stručné otázky. V prvom rade sa chcem spýtať, ako Európska únia môže zabezpečiť, že um, tieto služby budú fungovať optimálne a nebudú eh, blokovať ďalší rozvoj eh, elektronickej vlády. A po druhé, aká je minimálna úroveň štandardov, ktoré by sme sa mali snažiť zabezpečiť, zaviesť, aby sme mohli rozvinúť systém celoeurópskych eh, služieb štátnej správy bez toho, aby tieto štandardy boli nejaké špecifické pre Európsku úniu. Ďakujem veľmi pekne. Pani Ferty, viete na toto odpovedať? Áno, samozrejme. Takže v prvom rade sa domnievam, že ako som povedala už v tom svojom príhovore, je potrebné zabezpečiť maximálnu interoperabilitu a je treba zabezpečiť aj to a a jeden z dôvodov, prečo sme tu, je, že Európskej, Európsku úniu trápia kvári nedostatok interoperability. A práve toto blokuje aj inovácie. A to pomerne do veľkej miery. A je to vec, ktorá trvá už 10 ročia. Takže toľko k prvej otázke. Druhá otázka sa týka minimálnej úrovne štandardov. A tu Európska únia nechce byť príliš špecifická a ja sa pokúsim reagovať na na základe e, môjho skôr právneho vzdelania než technického vzdelania. Aby som povedal, že návrhy e, boli v podstate schválené komisiou a e, oni obsahujú dostatočné, dostatočnú mieru detajlov pri tých špecifikáciách, ale sú zároveň primerane všeobecné na to, aby tie štandardy boli dostatočné na to, aby sme nešli príliš do hĺbky, ale zároveň, aby sme špecifikovali, čo je potrebné. Takže dúfam, že som vám odpovedala. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Rád by som vám poďakoval. Ak súhlasíte, dal by som slovo znova pani kolegyni Tikau, aby uzavrela e, tento blok a už nám bolo povedané, že ďalší rečník pravdepodobne bude mať e, problém sem prísť na čas a preto by som chcel dať teraz slovo pani Tikau, aby zhrnula to, čo doteraz odznelo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorých zaujíma táto diskusia a chcem poďakovať aj expertom, ktorí eh, predložili svoj názor a svoje odporúčania ohľadom toho, čo by bolo potrebné urobiť v členských štátoch aj v európskych inštitúciách a v rôznych spoločnostiach. V podstate to možno počerknúť a spočítať asi tak, že potrebujeme spolupracovať, ak chceme e, rozbehnúť ten digitálny vnútorný trh. No a mm, tu treba povedať, že je potrebná istá štandardizácia dát, ktoré si budeme vymieňať, pretože je to veľmi dôležité z hľadiska elektronickej fakturácie a je to takisto prvok, ktorý bude užitočný pre všetky služby e, elektronickej štátnej správy. V ideálnom stave tá, tá fakturácia by sa nemala týkať len systému verejného obstarávania, ale mala by napríklad nadvezovať na fungovanie obchodného registra, a všetkých ostatných registrov, napríklad e, register spoločnosti registrovaných pre DPH a iných podobných databáz, pretože takéto niečo určite pomôže e, pri zabezpečovaní interoperability. A pokiaľ ide o e, elektronické podávanie faktúr, ja si myslím, že veľmi dôležité je dosiahnuť pokrok v, vo vzájomnom uznávaní elektronických podpisov. Ja to hovorím preto, lebo dnes um, sa nachádzame uprostred diskusí o práve o elektronickom podpise a o jeho overovaní a e, veľmi významný počet expertov sa domnieva, že že tento nový systém je veľmi podobný súčasne platnému systému elektronických podpisov, čiže um, definuje sa tu elektronický podpis ako kolekcia alebo teda súbor um, elektronických dát, údajov, ktorý je spojený alebo logicky asociovaný s inými elektronickými dátami a ktorý môže slúžiť ako metóda um, autentifikácie alebo overenia totožnosti e, subjektu. Toto vyplýva z článku 2.1 príslušnej smernice o elektronickom podpise, ale ja si myslím, že je potrebné e, odlišovať tieto dve funkcionality. V praxi akýkoľvek podpis je v podstate mechanizmom autentifikácie do istej miery, ale to, ako sa autentifikácia spomína v smernici, A ja sa preto domnievam, že akýkoľvek proces, ktorý zabezpečuje autentifikáciu len subjektu, nemôže získať e, štatút. A preto je dôležité zdôrazniť to, že mnohé krajiny majú rôzne metódy na osvedčovanie a overovanie totožnosti subjektov e, v rôznych fázach a tam, kde metóda autentifikácie sa považuje za užívateľsky priateľskejšiu. Napriek tomu je tam zaregistrovaná nižšia úroveň bezpečnosti. E, teda tu ide o to, aby sme zabezpečili Je preto potrebné, aby sme zohľadnili otázku elektronického podpisu a formy osvedčovania budúcej legislatíve. A ešte chcem povedať pár slov o tom, že národná harmonizácia funkcií týkajúcich sa elektronického podpisu v rámci aplikácií e-governance sa líši od jednej krajiny k druhej a je len niekoľko málo krajín, ktoré majú implementované jednotné politiky na udržiavanie elektronických podpisov a prevádzku príslušnej infraštruktúry. A niekoľko krajín sa sústreďuje skôr na e, rozvoj vlastných systémov a e, nesústreďuje sa až tak na interoperabilitu. A preto sa domnievam, že Otázka aplikácií, ktoré sa spoliehajú na európsku interoperabilitu elektronických podpisov s cieľom overovania týchto podpisov. Najdôležitejšie odporúčania asi je v tom, aby sme vytvorili federáciu validačných orgánov, pričom myšlienka vychádza z princípu One Stop Shop, teda miesta jedného kontaktu pre validáciu, pre overenie týchto podpisov. A zároveň by dochádzalo k vzájomnému uznávaniu elektronických podpisov. Tiež chcem spomenúť fakt, že na európskej úrovni systémy e-governmentu musia byť interoperabilné a to aj z hľadiska elektronického overovania totožnosti, aj elektronického podpisu. A rovnako aj v otázke prepojenia verejnej infraštruktúry. Ide v podstate o to, aby sme rozvinuli tých 20 základných eh, služieb, ktoré komisia definovala v roku 2001, aby sme ich podporili. Tu eh, viacero krajín už eh, tieto služby podporilo, ale je len, ide len o 5 krajín, Rakúsko, Maltu okrem iných, ktoré vydávajú elektronické osvedčenia alebo elektronické podpisy. A prebieha tiež niekoľko pilotných projektov, ktoré navrhujú cezhraničný systém verejného obstarávania, kde by boli e, využívané prostriedky internetové. A tiež chcem spomenúť fakt, že európsky rámec pre služby elektronickej štátnej správy, a tu hovorím o právnej, e, právnom rámci, infraštruktúre, štandardoch a tak ďalej, tak tento rámec musia byť dodržané, ak chceme zabezpečiť interoperabilitu a tiež, ak chceme v podstate prepojiť systémy na národnej a európskej úrovni. E, my musíme uznať aj to, že v mnohých členských štátoch takáto interoperabilita nie je a to dokonca ani ak e, sa pozrieme na verejné služby, ktoré sú poskytované elektronickou cestou. Takže to ani nehovoríme o, nejaký, o nejakých cezhraničných službách, ale na nešťastie už aj v rámci členského štátu samotného tieto služby niekedy nie sú interoperabilné. Tiež je dôležité to, aby bola zaistená bezpečnosť pri poskytovaní elektronických služieb a ja vám môžem povedať, že STOA, to je výbor Európskeho parlamentu pre hodnotenie vedeckých a technických alternatív, na moju žiadosť inicioval štúdiu pod názvom Bezpečnosť systémov elektronického vládnutia, elektronickej štátnej správy. Ja si myslím, že je dôležité preskúmať výsledok tohto pokusu a ja by som chcela poprosiť kolegov, aby navštívili stretnutie, teda zasadnutie STOA a ak budete chcieť, ja vás budem informovať o vývoji v rámci tohto projektu, čo vám dá možnosť stať sa aktívnymi účastníkmi celého tohto snaženia. No a keďže hovoríme o bezpečnosti, a o službách elektronickej štátnej správy, chcem povedať, že e, si pamätám istú štatistiku, ktorá bola nedávno publikovaná, týkala sa útokov na národné systémy verejného obstarávania, teda elektronické útoky a 53,2%, e, toto je ročná štatistika, boli útoky stredne závažné. 14 predstavovali útoky nízkej závažnosti a 14,5 boli útoky vysokej miery závažnosti. Vysoká miera závažnosti znamená, že sa snažili týmito útokmi prevziať útočníci administratorské práva, práva určitých užívateľov alebo e, útočili na určité webové aplikácie a tiež na úrovni protokolov sme e, zistili štatistické údaje o útokoch, napríklad e, asi 20 útočilo na protokol UDP, 42,7 e, na TCP a asi 45,5 na TCPIP. Takže ak chceme systémy, ktoré budú skutočne interoperabilné, tak je možné využiť e, e-government na rozvoj e, digitálneho jednotného trhu, ale potrebujeme zabezpečiť dostatočnú mieru bezpečnosti e, pri komunikácii medzi tými jednotlivými elektronickými službami a systémami. No a toto musí jednoducho byť neoddeliteľnou súčasťou interoperability. Ja by som teraz chcela uzavrieť, že keď hovoríme o rozvoji systémov e-governmentu, tak je veľmi dôležitý aj postoj užívateľov. Užívateľia musia byť konfrontovaní s aplikáciami, ktoré sú používateľsky priateľské štandardy sú tu veľmi dôležité. Teda ak chceme, ak chceme eliminovať ukladanie tých istých údajov viackrát v tom istom systéme, tak je veľmi dôležitý aj dátový formát. Našťastie, pomerne nedávno sme e, pozorovali, že došlo k e, schváleniu balíka týkajúceho sa otvorenosti údajov a tento balík e, je, to bude súčasťou zmeny smernice a upraví formát údajov ukladaných, na, ukladaných štátnymi orgánmi, ale bude tiež e, potrebné zabezpečiť aj prístupnosť a kompatibilitu týchto údajov, takže musíme skúmať, ako napríklad osobné údaje budú riešené o 20, o 30 rokov od teraz. A všetky tieto veci sú ukladané štátnymi orgánmi, ale tieto dáta musia byť prístupné, musia e, byť v takej forme, aby e, zostali kompatibilné aj s budúcimi technológiami. No a ešte raz, a to už záverom, musím zdôrazniť e, význam vzájomného uznávania elektronických podpisov. Tu je význam legislatívneho balíka, ktorý by mal byť e, predložený na budúci rok. E, uvažuje so zmenami, ktoré regulujú elektronický podpis a aj určité právne iniciatívy týkajúce sa elektronickej totožnosti. A pokiaľ ide o elektronický podpis, ja si myslím, že potrebujeme Európsku federáciu validačných orgánov, pretože len takto sa zabezpečí skutočné vzájomné uznávanie elektronických podpisov. Myslím, že máme pred sebou ešte dlhú cestu, ale zároveň musíme byť ambiciozni a musíme sa snažiť, aby na európskej úrovni sme dali k dispozícii prostriedky pre pilotné projekty alebo pre projekty, ktoré rozvinú interoperabilitu medzi rôznymi službami elektronickej štátnej správy a zároveň členské štáty musia sprístupniť dostatok prostriedkov na implementáciu systémov e-governmentu na národnej úrovni. Štandardy e, základné bezpečnosti sú veľmi dôležité, ale niektoré iniciatívy môžu presvedčiť vlády a podniky, aby e, zavádzali efektívne riešenia, napríklad elektronickú fakturáciu alebo prístup k rôznym elektronickým službám. Ja teda dúfam, že správa bude zaujímavá a chcela by som ešte raz poďakovať všetkým expertom, ktorí sa zúčastnili. Chcem poďakovať kolegom, ktorí prišli na dnešné zasadnutie a veľmi určite sa teším aj na pozmeňovacie návrhy, ktoré kolegovia predložia. Aj my ďakujeme a tým by som mohol aj skončiť schôdzu. Ďakujem pekne a ešte za 5 minút pokračujeme so schôdzou koordinátorov. Súhlasíte? Ďakujem.